výbor pre právne záležitosti. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide o správu o pokroku Albánska za rok 2012. A teraz v mene rady by som rada dala slovo pani ministerke. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Pani predsednička, ctení poslanci a poslankyne, ja vítam príležitosť participovať na tejto diskusii dnes večer. Albánsko je veľmi dôležitou krajinou v regióne. Spolupracujeme na viacerých úrovniach, vo viacerých oblastiach a máme intenzívny politický dialog. Naše vzťahy zaberajú na význame, odzrkadľujú významnú úlohu Albánska v celom regióne. Pa... Týka sa to predovšetkým iniciatív, ako napríklad Rada regionálnej spolupráce, ako aj juhovýchodný, juhovýchodná spolupráca. Albánsko predsedalo Rade ministrov na Rade Európy v roku 2012 a ja by som sa chcela poďakovať parlamentu za významný príspevok do tejto diskusie a predovšetkým by som chcela vyjadriť svoje ocenenie spravodajcovi Nikolasovi Huntisovi za jeho mimoriadný prínos v tejto oblasti. Myslím, že máme dobrý základ, z ktorého môže e, postupovať formou súhlasu tak rada ako aj komisia. A závery, ktoré boli včera prijaté, v rámci nich rada víta pokrok, ktorý zaznamenalo Albánsko aby boli splnené 12, aby bolo plnených 12 priorít, ktoré boli stanovené v správe komisie v roku 2010. Dialóg medzi opozíciou a koalíciou sa zlepšil a to vydlažuje cestu na zlepšenie situácie a splnenie cieľov, pokiaľ ide členov Európskej únie. Albánsko splnilo už 4 kľúčové priority a uberá sa cestou splnenia viacerých týchto podmienok. To sa týka tak oblasti ako fungovanie parlamentu, ako aj volebná reforma a, verejná, a reforma verejnej správy. Pokrok sa takisto dosiahol v ostatných oblastiach, ktoré sú stanovené ako priority, napríklad zbavenie imunít pre vysokých predstaviteľov politických ako aj sudcov a zhabanie k nelegálne nabudnutého majetku. Rada zobrala na, do úvahy odporúčanie komisie, pokiaľ ide o štatút, ktorý Albánsko dostalo na základe splnenia konkrétnych reforiem a pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku v parlamente. Či táto krajina dostane kandidátsky štatút alebo nie, ohľadne tohoto predloží komisia správu, čo možno najskôr, keď sa zaznamená patričný pokrok, berúť do úvahy ďalšie kroky Albánska v tom zmysle, že bude ďalej bojovať proti organizovanej kriminalite a korupcii. Sú tu však aj ďalšie oblasti, kde musíme vidieť ešte zo strany Albánska konkrétne kroky. To sa týka otázky právnej štátu, ako aj posilnenia justície, jej účinnosti a ochrany menšín. Toto sú všetko kľúčové priority pre túto krajinu, ako aj pre Európsku úniu samotnú. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslanky, nedovolte mi záverom poukázať na budúcoročné voľby parlamentné. Vieme, že voľby v Albánsku vždy boli dosť spochybňované. Úspešný priebeh volieb v júni budúceho roku bude kľúčový na to, aby sa preukázalo, aký záv- ako veľmi dbajú všetky politické strany o potrebné zmeny. Bude to kľúčový test pre priebeh a fungovanie demokratických inštitúcií tejto krajiny. Potrebný politický dialog, ako aj ďalšie úsilie vo všetkých oblastiach, ktoré pokrývajú kľúčové priority, budú kľúčové pre celý reformný proces, ako aj pre budúcnosť Albánska a, je smerova- a smerovanie tejto krajiny smerom k Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. A teraz dostane slovo pán komisár File. Ďakujem pekne, pani predsedkynia pani ministerka, cení poslanci, poslankyne. Chcel by som sa poďakovať parlamentu, pre všetkým spravodajcovi, pánovi Kontisovi, za jeho správu Albánsku. Ja vítam podporu v správe o perspektíve Európskej únie v budúcnosti Albánska a posilnenie potenciálu Európskej integračného procesu. Je to hybná sila pre reformy a spoluprácu naprieč celým politickým spektrom v tejto krajine. Správa je v súlade s vyhodnotením a odporúčeniami, ktoré urobila komisia v rámci rozširovacieho balíčka a skutočne ponúka určitú vyváženosť, pokiaľ ide o to, čo už dosiahlo, aký pokrok dosiahlo Albánsko, pokiaľ ide o ten dôraz, ktorý kladieme na implementáciu reforiem vo všetkých oblastiach na základe tých 12 kľúčových priorít, ktoré boli identifikované zo strany komisie v jej názore v roku 2010, pokiaľ ide o členstvo Albánska v Európskej únii. Dovolte mi teraz vrátiť sa k správe o pokroku zo strany komisie v roku 2012. To je už úplne nová situácia, ktorá e, súvisí s implementáciou politickej dohody medzi vládou a opozíciou. Táto dohoda poznačila koniec e, politickej slepej uličky a umožnilo to spoluprácu naprieč celým politickým spektrom, čím sa umožnili viaceré reformy, a to v oblastiach, ktoré sú označené ako kľúčové priority zo strany Európskej únie. Ak berieme do úvahy tento pokrok, komisia odporúča povolenie kandidátskeho štatútu Albánsku, za predpokladu, že sa splnia kľúčové opatrenia tak v justícii, ako aj v reforme verejnej správy a završenia e, rokovacieho, reformy rokovacieho poriadku parlamentu. Viedli sme sa celkom jasne, že čo Albánsko potrebuje urobiť na to, aby mohlo sa priblížiť bližšie k Európskej únii. Avšak bohužiaľ politickí vodcovia krajiny nie vždy konzistentným spôsobom považovali integráciu do Európskej únie ako prioritu v rámci svojej politickej agendy a nie vždy boli ochotní urobiť potrebné politické kompromisy v tom zmysle, že by napriek celým politickým spektrom podporili jednotlivé reformy, ktoré sú tak potrebné. Ešte stále sú tu podmienky, ktoré musia sa splniť a preto podporujeme našich albánskych priateľov, ako aj vládu a opozíciu, aby sa sústredili na integračný proces do Európskej únie pokiaľ ide o tie krátkodobé ciele, ktoré som práve spomenul, Albánsko musí čeliť viacerým výzvam. Predovšetkým pokiaľ ide o otázku právneho štátu, to už bolo zdôraznené aj vo vašom uznesení, pretože toto je kľúčový, kľúčová oblasť, pokiaľ ide o ďalšie rozšírenie Európskej únie o túto krajinu. Potrebujeme politickú zrelosť. Táto je kľúčová. Albánsko bude potrebovať stavať na tom, čo už doposiaľ dosiahlo, a bude musieť konsolidovať a podporovať konštruktívny politický dialog. Je kľúčové, ak táto krajina má pokračovať ďalej v ceste ďalších reforiem. Albánsko bude musieť preukázať ďalšie dôkazy o konkrétnych výsledkoch, pokiaľ ide o boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí a organizovanej kriminality. Úspešné úspešné prebehnutie parlamentných volieb v júni roku 2013 bude kľúčovým prvkom pre perspektívu približenia sa Albánska do Európskej únie. My zdieľame dobré susedstvo a podporujeme konštruktívny prístup k tejto krajine. To sú kľúčové prvky nášho integračného procesu musíme vyslať jasný signál, aby sme posunili Albánsko, aby pokračovalo v tomto konštruktívnom regionálnom prístupe, tým, že bude klásť dôraz e, zo strany politických vodcov tejto krajiny a bude vysielať jasný signál ohľadne ďalšej spolupráce a dobrých susedských vzťahov v regióne. Na záver by som sa chcel poďakovať vám, ctení poslanci a poslankyne, za vašu podporu, ktorá je kľúčová pre proces rozšírenia a zároveň aj pre ďalšie úsilie Albánska. A teším sa na ďalšiu diskusiu a rozpravu, ktorá tu prebehne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene politických strán dostane slovo politická skupina SND. Prepačte. Za politickú skupinu GUE dostane slovo pán kolega Untis. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia a kolegyne, napriek skutočnosti, že som sa prihlásil k téme Albánska a že táto téma je e, preberaná paralelne s diskusiami na rade, ktoré rada by sa mala vyjadriť, podobne ako to spomenul e, minister, pani ministerka. Myslím si, že táto správa má svoju vlastnú dôležitosť. Bola schválená, bola schválená na AFETE všetkými politickými skupinami, preto by som chcel poďakovať všetkým kolegom, najmä tieňovým spravodajcom za ich príspevok a podporu pri tvorbe tejto správy. Vážení kolegovia, táto správa k téme Albánska počerkuje opäť a znova skutočnosť, že ak teda toto je skutočné želanie, skutočná vôľa albánskeho ľudu, a treba akceptovať situáciu v Albánsku, treba im poskytnúť také stimuly, aby sa dokázali vysporiadať s problémami, ako je korupcia, vláda zákona, práva pracujúcich, e, právo združovania a tak ďalej. Práve v tomto kontexte je to skutočne téma, ktorú si musí vnútorne e, vyriešiť albánska spoločnosť. Je to prvorady záujem albánskych občanov. Správa poukazuje na niektoré konkrétne problémy, ale dovolte mi vyjadriť sa aj k niektorým nedávnym výrokom albánskeho premiéra. Tieto výroky zazneli po schválení e, uznesenia na AFETE. Bohužiaľ, tieto vystúpenia poškodili dobrú atmosféru, dobré, dobrú klímu v tomto regióne. Treba povedať, že jeho irredentistické vyjadrenia, nacionalistické vyjadrenia by nemali byť v budúcnosti tolerované. Tieto vyjadrenia nie sú akýmkoľvek spôsobom odôvodnené, najmä v takom citlivom regióne ako je Albánsko. No a práve v tomto kontexte, vážení kolegovia, Európsky parlament a európske inštitúcie by mali eh, prijať veľmi tvrdý postoj proti takýmto národniarským, irredentistickým postojom práve preto, aby malo Albánsko dobré susedské vzťahy s okolitými krajinami, nielen kvôli integračnému procesu, ale aj kvôli väčšej miere bezpečnosti a stability v tomto regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej v mene EPP vystúpi pán poslanec Kukan dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vítame túto správu a chceme zablahopriať spravodajcovi, rovnako chceme zablahopriať aj Albáncom za ich úspechy, za to, čo sa im podarilo dosiahnuť. No a radi by sme ich povzbudili, aby budovali na tom, čo už dosiahli. Komisia dala veľmi silný pozitívny signál Albánsku vo svojej poslednej správe o napredovaní, a to najmä tým, že odporúčila Albánsku štatút kandidátskej krajiny s podmienkou, že musia splniť tri zostávajúce kritéria. Sme presvedčení, že toto by sa malo stať hnacím mechanizmom pre Albánsko v rámci jeho napredovania v európskej integrácii. No a zároveň si myslím, že toto je kľúčové aj v rámci procesu um, jeho pristupovania kvôli nasledujúcim dôvodom. Európska agenda nemôže rozdeľovať politikov v Albánsku. A zároveň by nemala byť používaná ako rokovací argument, ako, nejaký, ehm, ako nejaká páka pri rokovaní. Malo by to byť naopak zjednocujúci faktor. Táto správa oceňuje úsilie, ktoré bolo doposiaľ vyvinuté, ale zároveň treba spomenúť aj to, že politický dialog a politická spolupráca v európskych témach nemôže byť selektívna, ale naopak musí byť solidne postavená na, na fungovaní tohoto systému v tejto téme ešte stále existujú rôzne obavy. Ďalej, Európska únia bola veľmi jednoznačná, veľmi explicitná v tom, ako pomenovala svoje očakávania od Albánska. Dohodli sme sa na základných prioritách, ktoré musia byť splnené skôr ako budú prijaté ďalšie kroky v procese. Dôveryhodnosť tohto procesu musí byť postavená na spravodlivých a prísnych podmienkach. Musíme očakávať naplnenie toho, čo bolo dosiahnuté. A v neposlednom rade Albánsko ešte stále má veľmi dobrú šancu, aby v krátkodobej budúcnosti minulosti napredovala smerom k Európskej únii, skôr teda ako budeme dostávať pozitívne správy čo je veľmi dôležité, je, že treba overiť to, ako prebehnú voľby. Voľby sú výborná príležitosť, aby dokázali, že ich mechanizmy sú pevne zakorenené v demokratických hodnotách. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne. Ďalej v mene socialistov a demokratov vystúpi pán Rouček. Nech sa páči na dve minúty. Minister. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán minister, vážení kolegovia. Moja skupina socialistov a demokratov my plne podporujeme budúce pristúpenie Albánska do Európskej únie. Dnes diskutujeme o správe o napredovaní Albánska. Albánsko počas posledných 12 mesiacov naozaj urobilo veľmi veľký e, kus práce. Táto práca je postavená na spolupráce medzi, na spolupráci medzi hlavnými politickými silami v Albánsku. Bez takéto spolupráce medzi vládou a opozíciou by takéto napredovanie nebolo možné. Práve preto by som rád vyzval našich albánskych priateľov tak vo vláde, ako aj v opozícii, aby naďalej pokračovali na, v tejto spolupráce, pretože bez spolupráce nebude žiadne ďalšie napredovanie v tých témach, ktoré boli spomenuté tak pánom ministrom, ako aj pani ministerkou, ako aj komisárom. Čo bude kľúčové na budúci rok? Budú voľby, nie je taký výsledok, ako skôr samotný volebný proces, a to tesne pred voľbami, počas volieb a po nich. V posledných voľbách národných a regionálnych sa vyskytlo mnoho problémov. To, čo je naozaj veľmi dôležité, je, aby e, takto e, o rok e, došlo k výraznému napredovaniu najmä v oblasti volieb. No a na záver mi dovolte spomenúť ešte jednu tému a to je otázka regionálnej spolupráce. Až doteraz Albánsko zohrávalo naozaj veľmi pozitívnu, veľmi konštruktívnu úlohu, čo sa týka tohto regiónu, čo sa týka Kosova a Firomu a Macedónska. Podobne ako spomenul náš spravodajca pán Huntis, eh, nedávno ale zazneli akési ruchy v Tyrane, ktoré eh, naznačovali viac nacionalistických tendencií. My si myslíme, že toto nie je cesta ani pre Albánsko, ani pre región. Takže opäť by sme radi vyzvali tak sily vo vláde, ako aj sily v opozícii, aby sa zdržali od, takejto, eh, od takýchto vyjadrení. Albánsko je kľúčová krajina, eh, pre nás veľmi dôležitá, ako som už spomenul. Doteraz krajina hrala veľmi konštruktívnu rolu Pevne veríme, že naďalej budú pokračovať v takejto trajektórii, inými slovami, že budú pokračovať na svojej trajektórii smerom k pristúpeniu do Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani kolegyňa Cornelisen na minútu a pol za skupinu zelených. Nech sa páči. Pokiaľ je Albánsko, je jednou z najväčších obáv je politická klíma, nedostatok ochoty spolupracovať medzi jednotlivými základnými stranami. Veci sa zlepšili a parlament e, zdá sa, že dobre funguje. Nie som si však celkom istá. V novembri e, tri požadované e, typy legislatívy neprešli parlamentom kvôli e, nesúvisejúcim nesúvisejúcim mocenským súbojom. Pýtame sa prečo je tu zmienka o tom, že všetci e, etnickí Albáni by mohli dostať pasy. Nuž, je to skúsený politik, e, aby si neuvedomil, čo to môže spôsobiť pre celý e, región. Návšteva delegácie, ktorá bola plánovaná na budúci týždeň, bola zrušená na poslednú chvíľu. Už som bola zbalená, tešila som sa na konštruktívny dialog s koalíciou a opozíciou, ale oni očividne neboli. Zasa otázka, prečo? Toto všetko pred veľmi dôležitým zasadnutím rady. Bola to spoločná snaha zrujnovať všetky e, snahy Albánska o kandidátsky štatút. Prečo, prečo? Mne sa zdá, že kampaň e, e, pred budúcimi, budúcoročnými voľbami sa už začala. Bez ohľadu na to, čo potrebuje krajina, čo, aká je európska agenda. Ja by som rada Albáncom dala takýto kandidátsky štatút. E, obávam sa však, že ich vybraní politici sa stratili v mocenských súbojoch a že toto nebude možné, kým si nevyjasnia priority. Prosím, pán Beríša, pán Lama, v záujme všetkých ľudí, prosím, e, konajte. Ďakujem. Grazie, ora la parola. Ďakujeme. Teraz ďalší rečníci. Začneme pani kolegyňou Gianaku na minútu a pol. Chceme podporiť všetky snahy Albánska stáť sa členskou krajinou EÚ. Rada by som poblahožela spravodajcovi pánu Chuntisovi za veľmi zacielenú správu. Očividne e, rada bude vychádzať z toho, že Albánsko nemôže dostať tento štatút, to znamená, že nesplňa 12 predpokladaných kritérií, aby mali európsku budúcnosť. Avšak mohol by to byť stimul pre stabilnejšiu politiku v Albánsku, na lepšie chápanie medzi politickými silami v Albánsku a tiež vytvoriť vyjasniť určité otvorené otázky, napríklad organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí a korupcia. Korupcia e, v súdnictve, takisto ľudské práva, takisto. To všetko sú obavy. A vlastníctvo e, majetku. Tu sú určite medzinárodné uznávané menšiny, ako napríklad Grécka. Takže sú tu tieto otvorené veci. No a potom ešte ďalej otázka znie, pán Beriša osl- oslavoval z té výročie vytvorenia e, albánskeho štátu. Spomenul 5 krajín, e, kde, by sa, kde sú e, albánske menšiny. A dnes sa, sa snažil zmeniť toto stanovisko a tie jeho snahy veci ešte priťažili, berúc do úvahy, že my máme Albáncov v našej krajine, sú však len ekonomickými utečencami, ktorí u nás pracujú. A domov posielajú len peniaze, aby mali štatút menši, menšiny, musíme im vysvetľovať, že netolerantnosťou a iredentizmom nemôžu e, sa zbližovať s Európou. Bol to nacionalistický pokus, očividne, pretože vie, že dostane negatívnu odpoveď rady toto by mal e, e, riešiť posolstvom, že Albánsko neprehrá túto hru kvôli vonkajšiemu tlaku, ale kvôli vnútorným problémom. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz kolega Kirilov na minútu. Госпожо председател, господин комисар, първо бих искал да поздравя... Pani predsedajúca, pán komisár, dovolte mi prosím na začiatku e, poďakovať a povlažovať spravodajcom за справу, pretože tu boli veľmi dobre zobrazené e, výzvy a problémy Albánska, ako aj pokrok, pokrok krajiny. Myslíme si, že Albánsko má určité ťažkosti na ceste k európskej integrácii, ktorú musí prekonávať, ale myslím si, a dovolte mi vyjadriť aj moju, aj moju uh, obavu, uh, že tá retorika, ktorá sa objavila na tom výročí krajiny, existencie krajiny, tak táto retorika vzbudzuje trochu obavy, pretože ministerský predseda tu hovorí o krajinách medzi Skopie a Podgoricou. A myslí si, alebo tvrdí teda, ako by patrili k Albánsku, takže takéto, takéto vyjadrenia len prispievajú k etnickému napätiu. A to sme už aj v Skopie videli musíme jednoducho vyslať veľmi jasné posolstvo. A to, že takáto národná retorika a nacionalistická retorika je neakceptovateľná. Ďakujem. Slovo má pán kolega posol na minútu 30. Pani predsedajúca, Albánci e, sú jeden z najstarších národov v Európe a keď sa v roku 1880 na Berlínskom kongrese na novo usporiadaval Balkán, tak si ich jednoducho prehliadli. Boli jediným balkánskym národom, ktorý nedostal žiadnu štátnu právnosť a žiadne e, práva e, boli tu svojvoľné stanovenie hraníc podľa svojvole mocnosti, potom sociálny, jeden sociálny demokrat toto veľmi dobre popísal vo svojej knihe, e, že bola to neuveriteľná genocída, ktorá bola vyvíjana z kráľovsko-srbskej strany a je to vlastne veľmi jasné na, storo, na, výročí, na 100 výročí existencie tohto štátu musíme hovoriť aj o tejto skutočnosti. A vyjadrovali sa možno, že to nebolo celkom správne a možno to nebolo celkom šťastné. Ale musíme povedať, e, že v hranice v Európe sú nezmeniteľné. My nechceme meniť hranice, ale my e, nechceme e, robiť nové hranice, robiť vyššie hranice, ale chceme tieto hranice zrušiť. Takže musíme k tomu nejakým spôsobom prispieť nie je to možno veľmi e, múdre, ale pokiaľ by sme chceli Kosovanom umožniť, aby boli slobodní v Európe, keď Albáncom a Srbom e, poskytneme elementárne e, neposkytneme elementárne menšinové práva, tak potom sa nečudujme, keď sa všetky tieto javy vyvíjajú negatívne a my nech, nikto sa nechce nikto sa nechce nechať utláčať, takže kritizovať Albáncov dobre, áno, ale e, potom musíme povedať aj Srbom, že pokiaľ, e, pokiaľ e, si vznášajú územné, územné nároky na kosovské územie. Tu im musíme takisto povedať, že existuje istá hranica a musíme sa snažiť, aby ten štatút pre menšiny bol platný vo všetkých krajinách. Áno, ďakujem veľmi pekne za váš prejav. Teraz prechádzame k systému Catch the Eye. Prvý rečník. Ďakujem pekne. Chceme Albánska. Pozrime sa teraz na tie kritériá, ktoré e, majú posudzovať, podľa ktorých sa má posudzovať možné pristúpenie Albánska k Európskej únii je to kombinácia maastrichtských, kodanských kritérií, agenda 2020. To je jednoznačne kapitalistický pokus, aby sme urobili inváziu do Albánska, aby sme vyťažili ich prírodné zdroje a ich ľudský potenciál a zároveň, aby sme eh, dokázali eh, vlastne posilniť represívny režim, ktorý manipuluje e, týchto ľudí a ktorý obmedzuje pohyb e, voľných voľný pohyb ľudí, tieto politiky, ktoré, e, ktoré obmedzujú slobodu strednej vrstvy, len budú naďalej šikanovať ľudí na západnom Balkáde. My ako komunistická strana Grécka sme radikálne proti tomu, aby Albánsko niekedy vstúpilo do Európskej únie pracujúci ľudia sú zneužívaní v európskom priestore a práve preto by sme e, mali Európsku úniu zmeniť, ukončiť tento monopol moci, mali by sme s ľuďmi spolupracovať na báze e, podpory spoločných záujmov. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán komisár File. Ešte počkajte chvíľočku, pán komisár, ešte tu máme modrú kartu, ktorá bola predložená. Pán poslanec sa páči. Pán a ja som absolvent za prístupenie Albánska do EÚ a preto chcem pána Tusa sa opýtať, ako by čo najrychlej, a som za to, aby to čo najrychlejšie dostali e, dostali um, kandidátsky štatút, ale myslím si, že bolo by dobre, keby uh, sa uh, že či, či sa Albánci budú môcť rozhodnúť sami, či vstúpia, alebo to bude rozhodnutie gréckých komunistov. Nuž, e, zrejme albánsky ľudia majú vo svojich rukách to rozhodnutie, ako sa môžu k tomuto postaviť. Ale ako politická strana sme zodpovední za to, aby sme vyjadrali našu pozíciu, tak v Albánsku, ako aj v iných krajinách. No a z rovnakých dôvodov, ako sme boli proti pristúpeniu Grécka do Európskej únie, tak e, z rovnakých dôvodov sme presvedčení, že ani Albánsko by nemalo vstúpiť do Európskej únie. Dobre, ďakujem pekne. Teraz už má slovo pán komisár Filo, nech sa páči. Um, Pani predsedajúca, vážení poslanci, som veľmi vďačný za túto možnosť, že si môžem s vami vymeniť názory, aby sme sa spoločne pozreli na európsku perspektívu Maďarska. Myslím si, že táto rezolúcia, ktorú sme schválili, vyšla správny signál. Jednak uznávame eh, tú tvrdú prácu, ktorú spravili, a na druhej strane eh, podporujeme všetky politické strany, aby zostali sústredené na, na tieto aktivity, na reformný proces, podobne ako Európsky parlament. Aj my vnímame eh, Albánsko ako krajinu, ktorá má budúcnosť v Európskej únii a sme pripravení stáť pri našich odporúčaniach, aby sme im dali štatút kandidátskej krajiny. Ale Albánsko najprv musí ukázať, že dokáže splniť svoje sluby a som, budeme rade podávať správu hneď ako to bude možné, že došlo k napredovaniu a zároveň, že došlo aj k zlepšeniu vlády zákona. Pevne veríme, že rozširovanie, politika rozširovania Európskej únie bude dôveryhodnou politikou aj naďalej, tak aby zabezpečila benefity pre občanov Albánska a zároveň pre všetky krajiny, o ktoré sa Európska únia má rozšíriť, rovnako ako aj pre samotnú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz na slovo pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážení poslanci, pán komisár. Integrácia v rámci Európskej únie môže e, byť výsledkom len veľmi veľkého úsilia, tak na národnej úrovni, ako aj kolektívneho záväzku. Predovšetkým Albánsko musí zabezpečiť stabilný a konštruktívny politický dialog Vysoká úroveň podpory zo strany maďarských občanov e, smerom k európskej integrácii je veľmi dôležité východisko, na ktorom môžu ich politickí lídry stavať spoločnú platformu, a to v mene záujmov tejto krajiny ako celku. Dovolte mi to uzatvoriť tým, že počerknem významné napredovanie, ktoré Albánsko dosiahlo počas posledného roka dokázalo politické odhodlanie a vôľu a dokázalo doniesť konkrétne výsledky pri e, dosiahnutí veľmi potrebných reforiem. Som presvedčená, že táto vysoká úroveň záväzkov bude naďalej pokračovať a že budeme vidieť ďalší pozitívny rozvoj v priebehu roka 2013. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani ministerka. Potvrdzujem teda, že tento návrh uznesenia prebehne e, a bude, bude schvalovaný zajtra o 12.00 a týmto ukončujem diskusiu k tomuto návrhu. Dobre, teraz prechádzame k vyhlásení.